Très bien. De manière à ce que tout le monde reprenne place, je vais en profiter pour faire euh, une annonce. Keďže každý sa už usadil, mám tu jedno oznámenie pre viaceré výbory, ktoré sa zapájajú do medziinštitucionálnych rokovaní. Treba, e, aby Parlament hlasoval podľa pravidla 69 odseku 2. Dostala som požiadavky od GUE, DFDD a ECR k rozhodnutiu výboru CALD, aby sa zapojili do interinstitucionálnych rokovaní o mm, právnej norme o audiovizuálnych médiách. Spravodajkyňami sú Sabin Verheyen a Petra Kamerevert. Hlasovanie o tom, že sa výbor pre kultúru zapojí do interinstitucionálnych rokovaní, bude zajtra. Čo sa týka rozhodnutia výborov INTA, ITRE, IMKO, PECH a LIBE, e, nepožiadala som o hlasovanie a preto tieto výbory môžu hneď začať svoje rokovanie. Ďalším bodom na programe je príprava samitu G7, vyhlásenia Rady a komisie. A slovo dá pán Katajnen za komisiu.